pekne. A teraz pani Senra Rodríguez na minútu. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, samozrejme nie sme proti použi- opätovnému používaniu vody, ale tento návrh komisie prináša niekoľko problémov, napríklad čistenie a spracovanie vody stáva v súkromných rukách. Komisár povedal, že to je nová obchodná príležitosť ale ide tu o obchod, nie naše zdravie. My si myslíme, že takáto citlivá práca ako čistenie vody malo byť v štátnych rukách. Ďalej, vy ste hovorili o tom, že čistená voda sa nemôže používať na všetky druhy zavlažovania, ale ako je možné že takáto voda, ktorá sa nemôže používať na niektoré účely, nemá vplyv vodu v pôde. No a aké to bude mať dopady na vidiecké oblasti? A preto si myslíme, že musíme hľadať nové modely. Ďakujem pekne a teraz mene zelených pán Škrlec, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Dovolte mi predovšetkým poďakovať za vynikajúcu správu spolu s úsilím pani Bonafe a ostatných sa nám podarilo zostaviť vyváženú správu. Opätovné využívanie vody v našom životnom prostredí je žiaduce. Ak ju nevyužijeme náležite, spochybníme to, či sa voda dá vôbec obnoviť a zapojiť do okruhov cirkulácie. Klíma má čoraz silnejší účinok na naše životné prostredie a tým pádom aj na poľnohospodárskú výrobu. A v poľnohospodárstve, najmä na ostrovoch, sa dá opätovné využitie vody veľmi dobre aplikovať. Pôda je kontaminovaná, takisto poľnohospodárska. E, ďalší problém sú mikroplasty, ďalším endokrinné disruptory a tieto sa niekedy nachádzajú v opätovne využívanej vode. Pani Goda, nech sa páči, áno, správa pani Bonafé je dôležitou správou, pretože hovorí o konkrétnych riešeniach závažných problémov, nedostatku vody a šíreniu sucha v Európskej únii. Tento fenomén je veľmi znepokojujúci a spôsobený zmenami klímy. Týka sa Južnej Európy. Sú to územia, ktoré každý rok majú problémy s zabezpečením vody. Polnohospodári sú prvej línii, ktorí platia za túto krízu, pretože eh, vykat systému zavlažovania. No a ja preto som za šírenie osvedčených postupov eh, a opätovné využívanie vody eh, na účely zavlažovania. Samozrejme, treba dohľadať na kvalitu tejto vody a obsah mikroplastov. Nože my musíme chrániť ľudské a zdravie a zdravie zvieratá, chrániť životné prostredie a zaručiť dodávky vody. Ďakujem pekne. A teraz v mene skupiny ENF pani Melán. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. A tento návrh nariadenia o opätovnom využívaní vody sa týka veľmi dôležitého dôvodu podľa nás, troch hlavných dôvodov Nuša. To, čo hovorí pani spravodajka fake news o nedostatku vody, Eh, je to eh, konštatovanie, ktoré je založené na ale o nedostatkoch. No a preto my eh, podporujeme návrh tejto správy, ktorý umožní úplné kontrolovanie vody, to je že návrhy nuša E, nedostatok vody na ospravedlnenie e, na ospravedlnenie toho, že e, miznú mali polnohospodári, namiesto toho sa šíri chemický, podporuje chemický priemysel a finančné a politické špekulácie, no, rovnako dôležité ako CO2, voda je alfou a omegou. Ďakujem pekne, pán Líze, na 1,5 minúty liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegovia, z veľmi dobrého dôvodu máme pre pitnú vodu veľmi prísne pravidlá a som presvedčený o tom, že na všetky využitia vody nepotrebujeme rovnako prísne pravidlá. Myslím si, že tu máme tieto pravidlá odstupňovať. Samozrejme, čo sa týka klímy, to sa netýka iba južnej Európy a samozrejme, k tomu sa viaže aj taký vtip, že pokiaľ nechcete byť spálený e, zo slnka, tak nechoďte na juh. Avšak e, každopádne 8 miliónov obyvateľov sú e, vystavení nedostatku vody pri jej zásobovaní. A samozrejme tie rezervy, ktoré boli k dispozícii boli vyčerpané, aj keď sme hovorili, že nedostatok vody nikdy nebude problémom. Avšak teraz sme v období klimatických zmien a môžeme vidieť, že práve musíme zaobchádzať s týmto cenným zdrojom opatrnejšie. A samozrejme, výbor sa rozhodol k veľmi dôležitému kroku EPP by však preferovalo skôr smernicu ako nariadenie, aby sme mohli dať členským štátom potrebnú e, flexibilitu. Ale samozrejme tá voda, ktorá sa napríklad používa na e, zavlažovanie, mala prísne pravidlá, ale nie také prísne pravidlá, ako sa vzťahujú na pitnú vodu. Potom by sme vedeli tento text podporiť. Ďakujem veľmi pekne. Mm, merci. Pour une minute, Madame Pani Šarbu na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Musím povedať, že nedostatočnosť vody je problém pre približne 11 ľudí v celej Európskej únii. Samozrejme, potrebujeme vodu na to, aby sme vyrábali potraviny, energiu a ďalšie spotrebné tovary za týmto účelom musí existovať eh, riešenie na európskej úrovni a smernica o vode počíta s opätovným využívaním eh, napríklad meských odpadových vôd eh, za v záujme účelného využívania vôd. Avšak toto nevyužívame naplno, pretože nám chýbajú legislatívne nástroje. Nástroje komisie sa obmedzujú len na opätovné využívanie vody pre poľnohospodárske účely. Avšak týchto možností existuje viacero. Je dôležité mať e, také nariadenie, ktoré bude stanovovať harmonizované kritéria na európskej úrovni pre všetky e, opätovné použitie. Pani Evi, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Oh, územie Európskej únie je vystavené práve nedostatku eh, pitnej vody v dôsledku klimatických zmien od roku 2003. Suchá spôsobili minimálne 8,6 miliardy eur a medzi rok 80. rokmi a 2000 suchá zasiahli až 20 eh, ľudí, čo eh, predstavovali straty dohromady až 100 miliard eur. Nie iba, ako sa už vyjadrili kolegovia, to nenastáva iba eh, obdobiach sucha v južných krajinách, e, pretože ob, obdobie sucha a e, sucha zasahujú aj na severnú Európu. Takže bez pochyby e, voda ako spoločný zdroj je zdrojom vzácným a musí byť predmetom šetrenia. A samozrejme efektívne využívanie vod musí byť predmetom nášho záujmu na všetkých úrovniach. Preto opätovné využívanie vod v rámci obehového hospodárstva musí byť prijaté zodpovedne a práve nariadenie o opätovnom využívaní vôd e, hovorí, že Európska únia nemôže míňať a e, zbrklo míňať tento cenný zdroj. Naopak, e, chceli by sme počiarkovať, aké je dôležité využí, opätovné využívanie vôd bezpečným e, spôsobom, tak pre polnohospodárstva. Musíme vytvoriť e, priestor, kde zabezpečíme, že tieto opätovne využívané vody nebudú plné mikroplastov a endokrinných disruptorov a samozrejme e, musíme mať e, na pamäti, že práve tieto normy budú chrániť lepšie biodiverzitu. Opätovné využívanie odpadových bôd musia byť preto predmetom e, naozaj predmetom veľmi prísneho nariadenia, aby sme samozrejme vedeli odstrániť nebezpečné látky a ktoré by potom nemohli vstupovať napríklad e, do dodávateľského a potravinárskeho reťazstva. Takže ďakujem spravodajcovi ako aj tieňovým spravodajcom za tieto slova ktoré zníži opätovné využívanie vôd a jeho rizika pre naše zdravie. Pán Lančiny, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Musíme sa postarať o zdravie občanov a samozrejme aj v záujme životného prostredia. Musíme zanechať svet lepší pre budúce generácie. Avšak to samozrejme môžeme docieliť iba opatreniami, ktoré budú e, dlhodobé. A samozrejme nemá zmysel v tomto prípade rozbiehať nejaký hon e, na bosorky. Tretina Európskej únie je vystavený nedostatku vodu. A samozrejme e, opätovné využívanie odpadových vôd nie je e, samozrejme všeliekom, avšak môže nás priviesť e, k opätovnému využívaniu 6 miliárd eh, kubických metrov eh, za rok. Je, sú to dobré opatrenia, ktoré by nám mali zabezpečiť lepšiu udržateľnosť eh, bez nejakých navýšení dodatočných nákladov pre polnohospodárov a samozrejme, to si vyžadujú jednotné pravidlá pre všetky e, členské krajiny. Musíme zabezpečiť zdravie občanov a samozrejme e, musíme rozšíriť aj aktivity v oblasti recyklácie odpadových vôd. Pani Delej. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Hľa logiky obeho hospodárstva je táto správa veľmi dôležitá. ďakujem spravodajkyni pani Bonafé, rovnako k ostatným kolegom za túto prácu, nuša okrem otázky transparentnosti a zodpovednosti je dôležité podporovať inovácie. Ja myslím, jeden dôležitý bod kvalita plodine môže byť ovplyvnená kvalitou vody. My potrebujeme efektívne využívať zdroje a potrebujeme informovať polnohospodárov, aby používali optimálnym spôsobom vodu aj neohrozili kvalitu potravy na plodín. Rovnako musíme informovať spotrebiteľov o recyklácii a, takže podľa mňa kľúčom je informovanie o sveta. Ďakujem spravodajkyni za to, že zdôražila tiež tento aspekt. Ja teraz sa a, prejdeme k každý aj. Sa dostáva kolega, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Európsky parlament povedal, že potrebujeme sa zaoberať touto témou nad rámec obého hospodárstva, musíme sa vrátiť e, k tomuto problému. Vodné zdroje sú kľúčovou oblasťou pre komisiu opätovné využívanie vody na zavlažovanie plodín musí rešpektovať životné prostredie, ľudské zdravie a zdravie zvierat. Takže opätovne využívaná voda nemôže spôsobiť znečistenie pôdy alebo zníženie vody alebo ohrozenie životného prostredia. Úloha príslušných orgánov spolu s užívateľmi musia spolupracovať na to, aby zaistili ešte to bude fungovať. Rovnako musíme obnoviť infraštruktúru a zariadenia a investovať do toho príslušné prostriedky. No, pán Marias tu nie je, takže slovo dostane pán Kelly. Dobrý deň. Voda padá z neba, mrzne, je v jazerách a v riekach, je to okruh. Aj v mojej vlastnej krajine, kde veľa prší, minulé leto sme mali vodu na prídel. V Dubline 50 vody unikne z potrubí a to potrvá istý čas, kým sa to všetko opraví, kým sa do toho zainvestuje. Práve preto opätovné využívanie vody je také dôležité. Vítam príležitosť, ktorú mám dnes Simone, Marianne, Angelik, všetky hovorili o obehovom hospodárstve a opätovné využitie vody je súčasťou obehového hospodárstva. Preto je mimoriadne dôležité, aby sme opätovne využívali vodu pri zavlažovaní a ďalších účeloch. Je to zásadne dôležité a naozaj sa musíme do toho vložiť. Veľký, veľký e, návrh. Zrealizujme ho. No, ukončili sme každý aj. Slovo dostane pán komisár, nech sa páči. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Opäť by som rád zablahožela spravodajkyni pani Bonafe za jej prístup pri koncipovaní tohto návrhu. Ďakujem za podporu a námety poslankyňam a poslancom. Komisia monitorovala návrhy Európskeho parlamentu vo svetle vykonania ďalších krokov v legislatívnom procese. Vyjadril by som sa k trom veciam. Znečistená pôda. Áno, máme smernicu na ochranu znečistenej pôdy a pôdy celkovo a komisia dohliada na implementáciu tejto smernici v praxi. Je pre mňa veľmi ťažké chápať alebo po, jednoducho vziať e, si vážne informácie, že by poľnohospodári mrhali takým zdrojom, ktorý, od ktorého životne závisia. E, nemôžeme však podceniť problém. Európska únia čeli nedostatku vody a nielen EÚ. Je to celá planéta, ktorá sa potýka s týmto problémom a práve preto je nevyhnutné, urgentné pracovať e, ďalej na tejto téme. Čo sa týka rozsahu, o ktorom tu rokujeme, či sa to má obmedziť iba na poľnohospodárstvo alebo zavlažovanie, toto opätovné využívanie vody, podľa mňa je oveľa viac možností na opätovné využívanie vody, ale poľnohospodárstvo jej využíva najviac. Je to najširšia aplikácia, ale voda, ktorá sa používa na zavlažovanie v poľnohospodárstve, má síce veľký potenciál v EÚ, ale nevyužíva sa v praxi dostatočne ešte stále. Je možné využívať vodu aj na iné účely? A tento návrh nevylučuje možnosť pre členské štáty, aby vodu použili opätovne na iné účely ako zavlažovanie v poľnohospodárstve. Sme e, presvedčení, že sa to čoskoro skonkretizuje a legislatívny proces eh, tohto veľmi dôležitého spisu sa završia, uzavrie. Čo sa týka témy opätovného využívania vody, eh, táto tematika má veľký potenciál, dá sa rozšíriť, prehlbiť, využiť a existujú tu rozličné eh, vodné toky a iné e, nádrže, zberné nádrže prevodu jazera, ktoré by mohli poľnohospodári zapojiť do tohto obehového hospodárstva a nie len poľnohospodári. Ja by som vás podporil v týchto vašich úsiliach a ďakujem, že sme mohli komunikovať o tejto problematike. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo. Čia stalo pani Ajala Sender, pani predsednička, ja by som chcela Eh, chcel vyzvať a eh, pána Velu, či nám môže povedať dnes, eh, kedy pripraví smernicu týkajúcu sa kontaminovanej pôdy. Pretože včera mi neodpovedal, bolo to iná téma, ale dnes by som bola rada. No dobre, dostanete slovo, pán uh, komisár, uh, chcel by som povedať niečo pani Grapiny, nikto vás nevidel. No a ja vám navrhujem, aby ste svoj príspevok zaslali písomne. No, pán Se... Uh, uh, veľa môžete odpovedať na otázku pani Ayala Sender a potom dostane slov spravodajkyňa. Vám veľa súhlasíte a zareagujete na otázku pani Ayala Sender o termíne predloženia smernice Áno, ďakujem pekne. Ja myslím, že boli tu viaceré pokusy dosiahnuť nejaký o ceste pred, ale bohužiaľ doteraz eh, sme neuzavrali túto vec, ale ja vám môžem prislúbiť, že sa o to budeme ďalej snažiť. Ale máte pravdu. Ďakujem pekne. Pani Bonafé, nech sa páči. Na záver. Ďakujem, pani predsedajúca, ale v prvom rade by som sa chcela poďakovať pánovi komisárovi eh, za slova a pozornosť k tejto téme, ktoré dnes vyslovil. Eh, myslím si, že túto podporu aj vyjadroval v ostatných mesiacoch eh, ku koncu a na sklonku svojho mandátu. Chcela by som sa poďakovať teda za jeho prácu v ostatných mesiacoch, pretože tak jeho slova, ako aj slova kolegov poukazujú na to, že tu je naozaj veľma, veľmi široká podpora návrhu, e, o ktorom hovoríme. E, voda je veľmi celný zdroj, jeden z najcennejších zdrojov a nesmieme si dovoliť premárniť ani jeden meter kubický. Preto musíme prijať práve toto opatrenie v rámci obehového hospodárstva. Práve na základe princípov obehového hospodárstva musíme e, stanoviť, akým spôsobom budeme šetriť a opätovne využívať vodné zdroje. Tak e, v oblasti polnohospodárstva, ale tak aj na občianské účely, napríklad pri údržbe e, ciest. Samozrejme musíme mať na pamäti, a myslieť na kritéria ľudského zdravia. Takže je pred nami fenomén, klimatických zmien a ktorý pred nás kladie obrovské problémy a nielen pred nás, ale aj pred náš hospodársky systém. Takže musíme šetriť s vodnými zdrojmi na základe jasných pravidiel, ale aj prostredníctvom investícií do tohto odvetvia. To sú dôležité investície. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup. Le débat est ainsi clos et le vote aura... Ďakujeme pekne. Rozpráva týmto ukončená a hlasovať budeme približne o 30 minút. No a dovtedy eh, prerušíme toto zasadnutie. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, mohli by ste sa prosím usadiť, aby sme mohli začať hlasovať. Usaďte sa, začíname. So, colleagues, uh, the first we vote... Najprv budeme, kolegovia, hlasovať o dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi pobrežím Slonoviny a EÚ. Jozo Ferreira, nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhé hlasovanie bude k správe kolegu Ferrera. Dohoda o partnerstve sektora rybolov medzi pobrežím Slovenia EÚ. Nech sa páči, hlasujte menovite elektronicky. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalej budeme hlasovať o dohode medzi EÚ a Marokom. Najprv tu máme žiadosť. Kolega Marceliesi si sa chce stručne vyjadriť k návrhu tohto uznesenia. Máte 30 sekúnd, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, Human Rights Watch nás upozornili, že tu je dohoda medzi EÚ a Marokom vrátane západnej Sahary a to narúša medzinárodné zákony. Ako poslanci Európskeho, parlament, poslanci Európskeho parlamentu nie sme nad zákonom a Európsky súdny dvor by sa mal požiadať o názor, či naozaj budeme rešpektovať ľudské práva a medzinárodné právo, tak ako tu vždy vyhlasujeme. Buďme konzistentní a položme otázku Európskemu súdnemu dvoru. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz môžeme hlasovať. Budeme hlasovať o celom uznesení ako celku. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Dobre, overíme si to elektronicky. Samozrejme, samozrejme. Budeme hlasovať elektronicky. Nech sa páči, hlasujte prosím. Končím hlasovanie k návrhu uznesenia. Zamietnuté. Next we come to the vote of... Teraz budeme hlasovať o dohode a Alain Kadek, dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom. Budeme hlasovať elektronicky, menovite. Nech sa páči. Hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté. Hlasujeme o správe kolegu Nikolaja dohoda o predchádzanie neregulovanému rybolovu na Širomori v strednej časti Severného ľadového oceánu. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalej protokol kolega Rodríguez Pinero protokol k dohode o hospodárstvom, partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi EÚ a Mexikom, pristúpenie Chorvátstva. Hlasujeme elektronicky, prosím, nech sa páči. Končím elektronické menovité hlasovanie. Prijaté. Ďalšie na programe je hlasovanie o správe kolegu Salafranka sú tu pozmenujúce návrhy. Z, budeme o nich hlasovať blokovo. Kto je za tieto pozmenujúce návrhy? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Ďalej prechádzame e, k 49D menovite. 45D menovite. Teraz končím hlasovanie. Zamietnutý. Ďalej je tu pozmenujúci návrh 44. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 46D hlasujeme elektronicky menovite. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Hlasujeme návrhu výboru 37 a 38 spolu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Teraz budeme hlasovať menovite o návrhu výboru. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz Európsky parlament ukončil túto problematiku v prvom čítaní. Ďalej prechádzame na správu kolegu Kadeka. Je to viacročný plán pre populácie ryb v západných vodách a prilahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie. Máme tu pozmenujúci návrh 99 predbežnej dohody. Hlasujeme elektronicky a menovite. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalej spoločné vyhlásenie stovka za výbory, pozmeniaci návrh 100, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. To znamená, že Európsky parlament uzavrel svoje prvé čítanie k tejto problematike. Ďalej tu máme správu kolegyne Gardiny, mechanizmus únie v oblasti civilnej obrany. Pozmeňujúci návrh 79 hlasujeme menovite elektronicky, prosím. Hlasujte. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Ďalej spoločné vyhlásenie pozmenujúci návrh 80 z výborov. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. A Európsky parlament uzavrel prvé čítanie k tejto problematike. Pokračujeme k správe pani kolegyne Bonafe. minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody. Hlasujeme najprv o pozmenujúcich návrhoch e, predmetných výborov blokovo, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. Pozmenujúci návrh 121 z výboru, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, tento návrh je prijatý. Ďalej pozmenujúci návrh 133, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania? To si môžeme overiť elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. A prichádzame k pozmeňujúcemu návrhu 135. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Máme pozmenici návrh 90, ako nie. Ak chcete, overíme si predchádzajúce hlasovanie. 135 overujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Potom tu máme pozmenujúci návrh 90 z výboru. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Ďalší návrh je 134. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Kto... Prijaté. A teraz budeme hlasovať o návrhoch komisie, návrhu komisie ako celku. Hlasujte, prosím. The vote is closed. Končím hlasovanie. A je to prijaté. A toto prvé čítanie je týmto uzavreté za parlament tejto problematike. Prechádzame k Nikola Danty, schváľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľad nad trhom s týmito vozidlami. Hlasujeme o predbežných opatreniach. Štvorka. Hlasujte, prosím, elektronicky. Končím hlasovanie k tomuto predbež- tejto predbežnej dohode. Je to prijaté. A opäť môžeme vyhlásiť, že Európsky parlament uzavrel prvé čítanie k tejto problematike. Druhá správa, kolega Danty, program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku. Pred hlasovaním by som rád dala slovo spravodajcovi pánovi Danty. Máte na dve minúty slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. E, program jednotného trhu e, združuje už existujúce programov a ponúka samozrejme dodatočné zdroje na fungovanie jednotného trhu. Tieto financie na európskej e, úrovni do roku 2022 majú za účel zvýšiť konkurencieschopnosť priemyslu a malých a stredných podnikov a samozrejme zlepšiť e, aj zdravie živočichov, rastlín a ľudí a vytvoriť e, samozrejme aj rámec na financovanie európskych štatistík. Samozrejme, toto je veľmi ambiciózny plán a predpokladá, že budeme mať e, celkovú dotáciu vo výške 6 miliard, z ktorých 3 miliardy budú e, venované programu COSMI, ktorý sa sústreďuje na malé a stredné podniky, ktoré tvoria základňu Eh, produktivity európskeho regiónu. A samozrejme takýmto spôsobom chceme zabezpečiť lepšiu bezpečnosť produktov a tovarov, predovšetkým tých, ktoré sú predávané online. Eh, samozrejme okrem delegovaných aktov eh, sa prideluje aj silnejšia úloha Európskemu parlamentu. E, textom, ktorý e, schválime, vážení kolegovia, parlament sa ujme veľmi jasnej pozície v rámci Európskeho produkčného e, systému po boku európskych občanov. Myslím si, že podobne tak učiní aj Európska rada. Thank you. And, uh, first we... Ďakujem. Budeme hlasovať k návrhu, ktorý odmieta návrh komisie. Je to 150 pozmenujúci návrh. Kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? A tento návrh odmietnúť, návrh komisie sa neprijal. Je zamietnutý. Ďalej, návrh legislatívneho aktu. Máme tu e, pozmeňujúce návrhy za výbory, zodpovedné výbory, blokovo. Kto je za tieto? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Ďalej tu máme pozmenujúce návrhy za výbory 25 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Ďalej druhá časť. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si elektronicky druhú časť. Nech sa páči. Hlasujte elektronicky. Končím elektronické hlasovanie. A je to prijaté, prijaté veľkou väčšinou, prepačte, že som to nevidela. A teraz prichádzame k pozmeňujúcemu návrhu 38 za predmetný výbor. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Pozmenujúci návrh 100 za predmetný výbor. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci návrh 154 e, menovite elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. A zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 155. Nech sa páči, hlasujte. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 156. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 157. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 158D hlasujeme menovite a elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz pozmenujúci návrh 1 predmetného výboru, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Návrh 152 roko, ro, menovite elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 153. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. A teraz hlasujeme o návrhu komisie v tomto znení. Hlasujte prosím menovite a elektronicky. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Európsky parlament týmto uzavrel svoje prvé čítanie k tejto problematike. Budeme hlasovať o správe kolegu Martušeliho. DPH konečný systém pre zdaňovanie obchodu. Predmetné výbory blokovo, ich pozmeňujúce návrhy, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 43. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 29. Predmetný výbor. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. A teraz návrh komisie v takto pozmenenom znení. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. Dohlasovali sme. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o návrhoch uznesení Stratégia integrácie Rómov. Budeme hlasovať o pôvodnom texte v odseku 2 bod 4 v dvoch častiach. To je za prvú časť. Proti. to sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? To sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Ďalej odsek 2 bod 6 pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Odsek 3, bod 4. Pôvodný text. V dvoch častiach. To je za prvú časť. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Druhá časť je prijatá. Odsek 3 po bode 4 je to ústne predkladaný návrh. Pani Koraca Bill, nech sa páči, predstavte tento ústne predložený návrh. Ďakujem, prepačte, kolegyne, kolegovia. My ako Európsky parlament a koordinátor predkladám tento návrh, aby sme zvážili deti ako prioritu, keď robíme programové zmeny a implementujeme stratégie o národných integráciách Rómov. Je to veľmi dôležité, aby sme chránili deti a podporili rovnaký prístup k všetkým právam pre rómske deti. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme pani kolegyňa Koraca Bilcu. Námietky proti tomuto ústne predloženému návrhu? Zdá sa, že nie, takže o tomto ústnom hlasovaní ideme hlasovať. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, je to prijaté. Ďalej úvodné ustanovenie B, pôvodný text. Hlasujeme oddeleným hlasovaním. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. Teraz budeme hlasovať o uznesení takto pozmenenom znení ako celku. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. A prechádzame ďalej. Prechádzame k správe. Kolegyňa Pagacaurtundua Ruiz, vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ. Hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch 4 elektronicky. Hlasujte, prosím. Dohlasované. Zamietnutý. Odsek 6, pôvodný text. Hlasujte prosím elektronicky. Dohlasované. Prijaté. 5. Pozmenie, pozmenici návrh 5. Hlasujte elektronicky, prosím. Končím hlasovanie. Návrh 5 je zamietnutý. Návrh 6 nech sa páči, hlasujte elektronicky. Dohlasované. Zamietnuté. Pôvodný text hlasujeme elektronicky v odseku 9. Hlasujte, prosím. Dohlasované. Je to zamietnuté. Pokračujeme návrhom 7. Hlasujte elektronicky, nech sa páči. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Osmička. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pôvodný text, odsek 26. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Prechádzame k odseku 30 v dvoch častiach pôvodného textu. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Je to prijaté. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Overíme si? 32. časť? Áno, nech sa páči, hlasujte. Elektronicky overovacie hlasovanie. Dohlasovali sme. Je to prijaté. Odsek 38, pôvodný text. Nech sa páči, elektronicky, menovite hlasujte. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Odsek 4, od 39, pôvodný text. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. Odsek 42, pôvodný text, v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. Odsek 46, pôvodný text v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je za? Proti? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. A druhá časť. Hlasujeme elektronicky. Nech sa páči. 46. Paragraf 46, druhá časť. Dohlasované. A je to prijaté. Teraz Pozmeňujúci návrh 1 v dvoch častiach. Prvá časť elektronicky menovite. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Druhá časť elektronicky menovite. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. A teraz odsek 49, pôvodný text. Hlasujte menovite. Končím hlasovanie. Prijaté. Dvojka. Hlasujte elektronicky menovite. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Uvedné ustanovenie 9, odsek 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Prichádzame k pôvodnému textu v D. Hlasujeme v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je za druhú? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. A teraz druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. A teraz budeme hlasovať o uznesení v takto pozmenenom znení elektronicky. Hlasujte prosím. Končím hlasovanie.